Nie. Zo skupiny EPP som dostal návrh na vymenovanie pána Gonzálesa Ponca do rozpočtového výboru. Pán Gonzales Pons bude na miesto pána Carlosa Itugria. Chcem sa spýtať, či máte